vyhlásenia Rady o príprave samitu zóny euro, eurozóny. Chcem vás poinformovať, že ešte skôr ako otvoríme rozpravu, je tu návrh pána Lefforda, ktorý e, sa prihlásil o slovo. ايش θα ήθελα να τονίσω στους συναδέλφους ja by som chcel povedať na mojim kolegom, že okrem toho, čo sa deje tu, je tu aj také bolestné vyp- bolestné otázky, ktoré stoja pred Európou a Európami. Akú Európu chceme? Chceme Európu e, národov alebo monopolu a kapitálu? Chceme Európu občanov a ľudovej suverenity? Alebo chceme Európu germanizovanú, atlantizovanú? Chceme Európu, ktorej členovia budú rovnoprávni alebo nezávislú? ktorá sa e, bude seba určovať a nebude podriadená ani Spojeným štátom, ani e, vojenskému NATO, ani jeho e, komerčným ekvivalentom. Chcem povedať, že v mojej krajine, v Grécku, takže ja mám povinnosť E, túto debatu e, riadne riadiť a preto e, vlastne vaše vystúpenie nezapadá do dnešnej rozpravy a preto pristupujeme k bodu programu, ktorý máme na programe a to je príprava samitu eurozóny. Grazie, signor Presidente. Ďakujem, vážený pán predseda, páni poslanci, dámy poslankyne, pán Predseda. V mene predsedníctva chcem poďakovať za pozvanie, aby som vystúpil pred prípravou samitu, o ktorom sa rozhodla Európska rada v auguste počas svojho zasadnutia. Zvoláva sa kvôli tomu, aby sme e, zhodnotili súčasnú ekonomickú situáciu. Ja však chcem ešte predtým povedať nasledovné. Rozpráva o samite e, euro je trošku predčasná v Európskom parlamente vzhľadom e, na situáciu. Samozrejme, že si vypočujeme vystúpenia poslancov, ale summit e, eurozóny nebol zvolaný formálne, nebol vytvorený program a formálne zasadnutie, formálny summit sa môže uskutočniť v októbri, keď budú E, vypracované e, aj e, prípravné body. Summit eurozóny je kompetencia predsedu Van Rompuja a na základe sú návrhu komisie a euroskupiny a samozrejme v súčinnosti s predsedníctvom, v tomto prípade talianským. Takže vzhľadom na tieto e, fakty budem veľmi stručný. E, a budem hovoriť všeobecne. Vo všeobecnosti eurozóna e, môže hodnotiť e, dôvody straty impulzov v zóne euro, e, lebo to sa v poslednom čase prejavilo napríklad znížením spotreby a to sa môže prejaviť aj na vyššej úrovni. Preto musíme mať istotu, že naša stratégia, ktorá má za cieľ pomáhať oživenie v zóne euro e, bude naďalej vyrovnaná, bude naďalej udržiavať rast. Toto by mala byť naša základná priorita teraz aj v nasledujúcich mesiacoch. E, v to očakávajú európske občania a to si zaslúžia my musíme robiť tak, e, aby sme aplikovali korektnú kombináciu politík. Musíme E, vlastne štruktúrovať náš program tak, aby sme zlepšili situáciu na trhoch. Musíme opätovne pozdvihnúť e, naše verejné financie na udržateľnú úroveň, aby sme podporovali rast. Musíme znovu obnoviť dôveru vo finančný sektor a v ekonómiu, a aby sme mohli podporiť rast. Takéto opatrenia e, sú v dobre, to je taký dobrý bod pre členské štáty. Talianské predsedníctvo pracuje na tom, aby garantovalo e, pokrok v legislatívnej oblasti EÚ. Mnohé aktivity prijala už skupina euro a predseda Európska centrálna banka oznámila balíček opatrení ako reakciu na širší makroekonomický kontext. V súčasnosti bežia viaceré aktivity a preto je dôležité, aby sme periodicky overovali dosiahnuté pokroky, aby sme si boli istí, že vlastne straté, stratégia, pre ktorú sme sa rozhodli, bude naďalej orientovaná E, na budúcnosť a na výsledky. Musíme sa však prispôsobovať aj výzvam, ktoré vystávajú, ako je napríklad boj proti nezamestnanosti, ktorá je skutočným byčom. E, e, situácia v zóne euro je správna, ale tiež si myslím, že istá istý manevrovací priestor za účelom zlepšenia situácie je vždy možný. E, len tak je možné dosiahnuť naše ciele, rast a nárast e, zamestnanosti. To sú veľmi dôležité ciele. E, my si vypočujeme všetky vaše názory a samozrejme budeme venovať veľkú pozornosť konkurencii a plánovaniu. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, pán Delavedova. A teraz pán Katajnen. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť oboznámiť vás dnes so stanoviskom Európskej komisie, pokiaľ ide o prípravu samitu eurozóny, ktoré sa bude konať 24. E, e, e, oktobra. Prípravy na summit sa iba začínajú a veľmi sa teším na vaše názory e, e, e, ohľadom toho, ako by sme mohli spolupracovať pri zabezpečení dlhodobo držateľného rastu, pracovných miest a sociálneho blahobytu. Máme teraz obrovské výzvy a musíme urobiť maximum na to, aby sme zabezpečili pevný, udržateľný hospodársky rast a pracovné miesta v Európe. Komisia tu vidí tri hlavné priority z hľadiska hospodárskej politiky. Na neformálnej rade minulý týždeň v Milane e, Mali sme veľmi plodné diskusie ohľadom e, kľúčových e, otázok a robili sme to spolu s ministrami financiami Avšak eh, ďalšie napredovanie eh, vyžaduje podporu komisie členských štátov a Európskeho parlamentu, ako aj ďalších partnerov, pokiaľ ide o plnenie našich cieľov. Eh, prvou prioritou je zabezpečenie investície. Európa má čo ponúknuť z hľadiska inovácií, zručnej pracovnej síly a podnikania na to, aby toto všetko sa premenila do nových podnikov v Európe. Musíme podporovať investície aj z verejných, ale aj zo súkromných e, zdrojov na národnej, ale aj na celoeurópskej úrovni. Pripravujeme komplexný plán, ktorý bude riešiť e, všetky hľadiská. Musí ísť to spoločné úsilie na národnej úrovni. Krajiny, ktoré majú značný prebytok na bežnom účti, by mali viac investovať E, ide o krajiny, ktoré prioritizujú e, investície do výskumu a vývoje, do kľúčovej infraštruktúry e, v rámci verejných výdavkov na európskej úrovni, európsky rozpočet a EIB treba využívať na doplnenie súkromných investícií Potrebujeme mať stabilný, dobre fungujúci e, e bankový sektor kap, mm, a trhy, e, e, kapitálové trhy. Druhou prioritou je posilnenie reform, ktoré využijú existujúci potenciál bez účinných e, reforiem nebudeme schopní zabezpečiť e, udržateľný rast a nové pracovné miesta. Nejde o voľbu medzi dopytom a ponukou. Potrebujeme aj jedno, aj druhé a navzájom sa tieto stránky doplňajú Musíme zabezpečiť trvalú udržateľnosť e, e, sociálneho štátu a schopnosť e, brániť zraniteľné osoby. Žiadna krajina nie je imunná voči potrebám realizovať reformy, ale niektoré majú naliehavejšie potreby. Musíme využiť existujúce rámci riadenia, aby sme efektívnejšie podporili realizáciu štruktúrálnych reform naše fiskálne pravidla nebráme krajinám, aby uskutočňovali reformy. Vôbec nie existujú viaceré príklady jednotlivých štátov, ktoré e, uskutočnili dôležité reformy, e, e, kým uskutočňovali finančnú konsolidáciu. Napriek tomu existujú priestor na využitie existujúceho rámca účinnejšie, aby sme poskytli väčšiu podporu krajinám pri realizácii reform. Po tretie, Potrebujeme naďalej zabezpečovať e, udržateľnú fiskálnu politiku e, na zabezpečenie dôvery e, pre budúce generácie. Úrokové sadzby nezostanú na tak nízkej úrovni veľmi dlho a môže to prísť k vytlačeniu verejných investícií a podkopovaniu dôvery čím e, je zraniteľnejšia e, krajina, tým bude viac ovplyvnená e, akýmikoľvek prejavmi nestability finančných trhov. Preto by bolo múd, potrebné konať múdro, rýchlosť fiskálnej konsolidácie sa spomalil, odkedy sme boli na vrchole finančnej krízy. Teraz je dôležité vylepšiť kvalitu verejných výdavkov, keď máme nedostatok e, e, prostriedkov, e, nemôžeme veľmi sporiť, ale treba vždy sa rozhodnúť, ako je správne sporiť. Netreba jednoducho zvýšovať dane, treba sa dívať do budúcnosti a podporovať konsolidáciu a vytváranie pracovných miest E, e, orientovaná na občanov e, verejná správa zabezpečí aj sociálnu podporu, bude podporovať vytváranie pracovných miest a bude vytvárať lepšiu klímu na investície. Ako sa povedalo minulý týždeň, potrebujeme sa viac snažiť, aby sme znížili daňové zaťaženie pracovnej síly. Na druhej strane treba si položiť otázku, čo obráni súkromným investíciám v Európe. Treba zabezpečiť, aby e, podnikateľské e, prostredie, vnútorné prostredie boli e, priaznivé pre podniky, ktoré investujú do budúcnosti. Inovácia, rozvoj trhov a vytváranie pracovných miest, to sú dôležité. Tým sa vraciam k otázke reforiem. Existuje značný rastový potenciál v Európe, a v súčasnosti tomu brania skupinové záujmy a neprúznosť v niektorých členských štátoch e, založenie podniku znamená prekonanie e, byrokratických prekážok počas viacerých týždňov a e, v niektorých členských štátoch to prispieva k vytváraniu nelegálnej ekonomiky. Treba uskutočňovať reformy, odstraňovať prekážky. To znamená tie zmeny, ktoré potrebujú nekonvenčné myslenie, ale aj e, vytvorenie e, dobrého pocitu medzi podnikateľmi. Vážne pán predsedajúci, vážne poslanci, Európa e, stále čeli dôležitým výzvam Neexistuje zázračné riešenia, avšak som presvedčený, že nájdeme nové zdroje na zabezpečenie hospodárskeho rastu a spolupráce v duchu vzájomnej dôvery. Potrebujeme e, urobiť rozumné rozhodnutie, aby sme zabezpečili udržateľný rast v konečnom dôsledku. E, Máme rovnaký cieľ, nie straťme ho z e, dohľadu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem. Teraz Peticiones de palabra. Para cuyo debate... Teraz budeme pokračovať v rozprave za EPP pán Balc. Má k dispozícii dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pri prichádzajúcom samite e, e, naša skupina sa e, jasne prihlásila k paktu stability a hrastu. EPP e, samozrejme e, pod podporuje toto smerovanie pre viacerých členských štátov. Treba e, zabezpečiť flexibilitu. Domnievam sa, že je to možné e, ale existujúce pravidla to obmedzuje. To znamená, e, že zabezpečenie flexibility môže sa spochybniť iba za mimoriadných okolností. Tam taká flexibilita je závislá od strukturálnych reform, ktoré treba uskutočňovať aktívne a nie treba len e, očakávať e, vznik priazných potriebov. E, to je veľmi dôležité pre veľké a malé členské štáty. Členské štáty nesmú zatvárať oči pre potrebu ďalších reforiem. Komisia a rád da ministrov e, vychádzajú z e, potrebných analýz a týchto odporúčania treba realizovať, pretože reformy sú základom e, ďalších reforiem a zabezpečenia dlhodobo udržateľného rastu. Výsledky 6 paku a dvoj páku eh, si vyžadujú eh, zodpovedné konanie voči našich mm, občanom a budúcim generáciám. Eh, hospodársky rast nebude mm, vždy úspešný, o tom svedčí naše hospodárske mm, skúsenosti. Európska ľudová strana nechce e, e, zvyšovať zadlženie. E, zasadzujeme za komplexný balíček, ktorý zabezpečí účinné vynakladanie prostriedkov, zvýši konkurencieschopnosť podnikov a priemyslu a zabezpečí našim občanom spravodlivú budúcnosť ako legislatívny orgán Európsky parlament musí e, prispievať k tomu, aby táto e, legislatíva sa realizovala na účel zabezpečenia e, stability a dlhodobého udržateľnosti. Ďakujem pekne. Gracias, Ďakujem pekne, pán Balc. Modrá karta. Želáte si odpovedať, pán Balc? Nech sa páči. Áno. To boli veľmi pekné slova a všetko to pekne zlie. Chcete e, flexibilitu pre zadlžené e, e, krajiny, nechcete viac zadlžovať na účele reformy, ale e, e, podniky e, totiž vidie, že zavadzané e, opatrenie opatrenia e, grotesne zlyhavajú vo všetkých e, krízov postihnutých krajinách. A e, pán komisár o tom vôbec nehovoril. Ako vidíte potom úspešnosť takýchto opatrení, o ktorých hovoríte? Ak by ste e, správne počúvali. E, Nie som si istý, tedy, či ste e, ma správne pochopili. E, Som veľmi jasne e, dal na vedomie. E, Pokojne. Mm, ide o diskusiu. Som jasne povedal, že flexibilita je možná len však e, v rámci toho, čo už je dané. A e, nemám žiadny problém s tým, že to e, musíme uplatňovať, ale treba vychádzať z existujúcich pravidel. Nie sme e, e, e, e na nejakej vzdialenej planete, snažíme sa e, spolu s ostatnými politickými skupinami a stranami e, e, e, stanovať smerovanie a uplatňovať iniciatívy, ktoré zabezpečia väčší hospodársky rast a doniesie do Európy investície. A keď hovoríte, že to eh, k ničomu nevedie. No, eh, stále máme v Európe veľké eh, problémy, ale treba uznať, že v určitých oblastiach napriek tomu, že to bolo veľmi ťažké, máme určité plány a konanie, ktoré nám dáva dôvod na optimizmus, na nádej. Rovaria, por favor, que se ajuste. Poprosil by som, keby ste dodržiavali časové limity, pretože Mm, aj ostatní e, účastníci debaty majú nárok na rovnaký čas. Takže niekedy budem potom asi nútený niekomu aj vziať slovo. Ďakujem za porozumenie. Za socialistov má slovo pani Rodriguez. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán Katajnen. Skutočne som presvedčená aj naša socialistická skupina je presvedčená o tom, že Európa môže byť kontinentom budúcnosti a že nás čaká prosperita v budúcnosti a že to súvisí aj s rastom a zvýšenou konkurencieschopnosťou, aj pritom budú nové pracovné príležitosti a sociálna kohezia. Predsa však situácia dnes je situáciou priemernosti, veľmi nízkeho rastu, stagnácie. Dokonca vieme, že je tu aj deflácia, respektíve riziko deflácie. A prichádzame o mnohé pracovné príležitosti. Naše, naša situácia e, v oblasti chudoby napríklad je veľmi vážna. E, životné prostredie, tam je tiež vážna situácia. Niečo s tým treba robiť sme zvolení preto, aby sme zabezpečili skutočnú zmenu v Európe. Boli sme zvolení preto, aby sme zabezpečili, že naša hlavná priorita bude rast, investície a vytváranie pracovných príležitostí. Ale chceme ozajstné riešenie. Doteraz tie riešenia, ktoré komisia navrhuje, nefungujú a to je celkom jasné svoje hlavné zameranie e, sústredujete na štrukturálne reformy, hlavne na reformu pracovného trhu. Už pozrite. Sme presvedčení o tom, že reformy potrebujeme, ale nie len na pracovnom trhu, vo vzdelávaní, vo systéme inovácií a je tu mnoho iných víziev, ktoré treba riešiť. A oveľa viac než len to. Potrebujeme takú menovú politiku, ktorá bude podporovať rast. Potrebujeme koordinovanú ekonomickú politiku, ktorá bude podporovať dopyt a potrebujeme oveľa viac investícií. Investície, ktoré budú hľadieť ďaleko dopredu. Toto znamená, že aj Európska centrálna banka má byť aktívna a potrebujeme hospodársko-menovú úniu, ktorá ide ruka v ruke s bankovou úniou fiskálnou kapacitou a fiskálnou disciplínou. Ďakujem, pán predseda preušil rečničku. Je tu modrá karta, želáte si odpovedať? Nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár Katajnen, musím povedať, že som naozaj otrasený, keď počúvam, čo tu všetko hovoríte E, keď e, e, hovoríte všelijaké banality, čítate to z papiera, ktoré povecné stránky nesmú byť prázdne. Chcete mať všetko naraz a potom máte rozporpolné vyhlásenie, chcete mať veľké investičné programy a zároveň zabezpečiť fiskálnu konsolidáciu chcete znižiť zadlženie a zároveň e, znižovať dane, chcete mať e, politiku, ktorá posilňuje dopyt a ponuku. E, nie vidím tu žiadnu koncepčnú prácu, chcete dosiahnuť všetko naraz. To je len prejav bezpomocnosti z vašej strany ako kandidáta pre veľmi dôležitý post v komisii Chcel by som e, e, e, spomenúť veľký tlak na verejné investície. Naozaj chcete viac naklad prostriedky, aby ste bojovali s nedostatkom investícií vieme, že v krajinách Južnej Európy po zavedení eura sa znižili úroky a e, verejné a súkromné e, e, organizácie na investície, ktoré neboli rentabilné. V súčasnosti úrokové sazby sú ešte nižšie. Keď teraz E, súkromní investori sa bojú uskutočniť e, tieto investície, potom to nepovažujú za e, rozumné a ak súkromné podniky neinvestujú, pretože nebudú mať z toho výnosy, to musí mať nejakú príčinu. To znamená, že treba na najvyššej úrovni rozhodovať o týchto otázkach, ale tam chýba odbornosť aj nositeľa e, e, Nobelovej ceny e, hovorili o tom, že eurozóna nie vyjde z krízy, kým bude existovať Európa. Ďakujem pekne, pán Luke. No, máme tu problém, ktorý asi okamžite nerozriešime. Pán Nečevič požiadal o interperáciu na vyjadrenie pani Rodriguez žiadal tiež modrú kartu, ale pán Luk bol rýchlejší. Takže pán Eferič má ale otázku na pani, pani Rodriguez. Ak prijíma, nech sa páči. Ďakujem. Chcel som vám vyjadriť kompliment za veľmi pekné slova a tie ašpirácie. Myslím, že bol to veľmi pekný prejav, ale zaujíma ma, ako sa tam chcete dostať do, k tým cieľom, o ktorých hovoríte. Naozaj ten voľný spôsob myslenia, aby ľudia neboli zaťažení príliš vysokými daňami, aby mohli rozvíjať svoje podnikateľské schopnosti. A myslím, že touto cestou dosiahneme naše ciele spoločné. Ďakujem. Pani Rodríguez, nech sa páči. Nož, Musím povedať, že podporujeme podnikanie ako ten hlavný trend, ktorý dokáže priniesť viac pracovných príležitostí v Európe. A my si ale na rozdiel od vás myslíme, že market treba regulovať, aby sa zabezpečila najlepšia funkcia trhu. V tom sa líšime. Pre nás e, vrátiť sa k rastu a k pracovným príležitostiam E, neznamená zbaviť sa eura. Práve naopak, musíme dokončiť hospodárskú menovú úniu, aby sme poskytli priestor všetkým členským štátom, aby sa vrátili ku rastu a aby sa e, zmazali tie hospodárske sociálne rozdiely, ktoré máme. Potrebujeme lepšiu bankovú úniu, potrebujeme lepšiu koordináciu v eurozóne a potrebujeme ozajstný sociálny rozmer v eurozóne. Ide o to, aby sme mali ozaj kvalitnú fiskálnu disciplínu. Aby bol priestor pre investície. Takže je tu teda viacero bodov, v ktorých sa z hľadiska postojov líšime. Ako teda dosiahnuť skutočný rast a vytvorenie pracovných príležitostí v Európe. Ďakujem pekne, pani Rodríguez, pán Ježek za ALDE. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem e, žiadať otázku v rámci postupu modrá karta. Chcel by som poukázať na určité oblasti, ktoré považujem e, za kľúčové z hľadiska našej diskusie. E, v pondelok sme dostali predpovede OECD pre eurozónu a podľa odhadu rast sa zniží na 0,8 Niektoré krajiny eurozóny museli realizovať veľmi zložité mm, úsporné opatrenia, napríklad Írsko, Grécko, Portugalsko, Účinok e, týchto patrení na občanov e, príslušných štátov je viac než e, zjavný a napokon v niektorých väčších krajinách eurozóny sme pozorovali znepokojúce rozvoj. Francúzsko a Taliansko želeli väčšiu flexibilitu z hľadiska fiskálnych pravidel, aby si poradili s hospodárskymi ťažkostiami. Chcel by som sa opýtať, či naozaj fiskálne pravidla EU sa budú dodržovať menšími krajinami a potom e, e, sa budú vykladať prúžnejšie e, väčšími štátmi, ktoré budú pripravené nedodržovať ich, alebo bude komisia vykladať tieto pravidlá striktne bez ohľadu na to, o aký štát ide podľa môjho názoru je veľmi dôležité z hľadiska dodržania dôvery e, voči eurozóne, e, z hľadiska krajín mimo eurozóny, aby e, pre všetkých členov eurozóny platili rovnaké pravidlá. Je jasné, že rozhodnutie z eurozóny nepochybne budú vplyvňovať aj krajiny mimo eurozóny. A preto sa pýtam, ako zabezpečíte to, aby eurozóna nekonala ako izolovaný blok? Ako zabezpečíte, aby členské štáty eurozóny e, uvažovali o dôsledkoch svojich rozhodnutí na krajiny mimo eurozóny? Ďakujem. Ďakujem. A teraz za, e, konf- e, za GUE e, NDL pani Matias. Ďakujem, vážený pán predseda. E, všetko sa musí zmeniť, aby všetko zostalo tak, ako je. E, táto veta by mohla byť heslom európskych inštitúcií. Úsporné opatrenia a to, čo sa deje s štruktúrálnymi e, reformami, prináša porážku za porážkou, ekonomickú katastrofu a necháva eurozónu na Prahu rozpadu. Hovoríme tu o raste, vytváraní pracovných miest, ale ako alternatívu máme Akú alternatívu e, navrhujete? Navrhujete väčšie úspory a štrukturálne reformy. A teraz ste sa rozhodli nazvať to inak. Rozpočtová konsolidácia, e, ktorá je priateľkou zamestnanosti. Skutočne, e, v čom sa líši táto rozpočtová a zamestnanecká kons- konsolidácia s štruktúrálnymi reformami, ktoré viedli k recesii v ničom. Evidentne európske inštitúcie si myslia, že keď e, zmenia niečo v názve, zmení sa politika. Ale výsledky sú hrozné. E, pravda nie je takáto. My sa nachádzame v čoraz horšej situácii, máme čoraz horšie ekonomické výsledky. Ja viem, že fanatici si myslia, že pracovný trh musí byť deregulovaný a že verejné podniky musia byť do posledného privatizované. A myslia si, že obyvateľia e, majú preto trpezlivosť, ale sa mýlia. Strácajú trpezlivosť a keď budeme takto pokračovať, budeme musieť, budú musieť odísť na iný kontinent, aby si mohli splniť svoje e, nádeje a sny. Lambert. Pán Lambert, v mene zelených, e, Európska slobodná aliancia. Vážený pán predseda, ďakujem pekne. Prvá vec, ktorá ma prekvapila vo vyhlásení Rady a komisie, je nedostatok zmyslu pre naliehavosť. Máme 28 miliónov zamestnaných, máme štvrtinu obyvateľstva na Prahu chudoby alebo sociálneho vylúčenia a my nevieme, či sa stretneme, nevieme, aký program budeme mať. Niekedy si kladiem otázku, či žijeme v rovnakom svete. Sú tu naliehavé situácie, a to, čo som si od vás, pán Katajnen, vypočul, je presne to, čo počúvame 4 roky. Štrukturálne reformy, štrukturálne reformy, štrukturálne reformy. A tak chcete zredukovať verejné výdaje a náklady na prácu. Nenaučím vás nič nové, keď vám poviem, že tieto e, štrukturálne reformy skôr postihnú tých najchodobnejších ako tých najbohatších Samozrejme, že my sme za fundamentálne e, štrukturálne reformy, ale nie za také, aké vy. My chceme investovať, ale my chceme investovať, aby Európa sa stala e, oveľa e, lepším kontinentom v oblasti energie a zdrojov a ako budeme mobilizovať tieto investície? Sú jednoduché prostriedky, ale treba mať vôľu používať ich. Prvý prostriedok to sú záväzné ciele. Už sme hovorili eh, v rade aj komisii o záväzkoch v oblasti energie, klimatických a ďalších. A keď si dáme záväzné ciele aj v tejto oblasti, eh, tak samozrejme eh, treba, lebo podniky, ktoré, hovoria, ktoré v tejto oblasti pracujú, hovoria, že žiadne záväzné ciele tu nie sú. Len takýmto spôsobom e, môžeme ozdraviť naše fiskálne systémy. Dnes naše e, fiskálne systémy sú sociálne nespravodlivé, ekonomicky kontraproduktívne a ničia životné prostredie. A preto treba e, aktualizovať našu fiskalitu a nemôžeme pokračovať takto. Ak chceme e, fiskalitu, ktorá by podporovala investície, treba hlboké zmeny. A posledná vec. Už tak dlho, ako e, ekonomia kasíno bude otvorená pre biznis, neočakávajte, že likvidita, e, ktorú e, všetky krajiny dávajú do finančného systému, sa ocitne v ekonomike Ehm, britské, americké banky ehm, akumulujú peniaze. Európska banka má menej entuziasmu. Kde sa nachádzajú teraz tieto ehm, peniaze, ktoré boli naliaté do bank? V, im, v, re, v nehnuteľnostiach, netulno, v, v, no, v nutelnom majetku, ale nie v ekonomike. Lebo vy ako finančný investor pôjdete investovať do reálnej ekonomiky? Nie, lebo je to ťažké, prináša to rizika a preto my potrebujeme takéto štrukturálne reformy, ale nie také, aké nám vy navrhujete. Ďakujem. Ďakujem, pán Lamberts. Mm, je tu modrá karta. Prijímate otázku zo strany pána Žešovského? Dobrý den, pane předsedo, děkuji za... Dobrý den, e, za e, velmi ohnivý prejav pana Lamberta. Vzhľadom na to, že prednášam na vysokej škole, e, dovolím si jednu otázku. Mohli by ste mi prosím vysvetliť, akým spôsobom investície do energetiky zabezpečia prosperitu eurozóny. Mohli by ste to povedať stručne, jasne v troch bodoch. Ďakujem. E, ja nie som vašim študentom, možno ste akademik, ale ja som strávil 22 rokov v biznise a to je teda moja profesionálna aktivita okrem parlamentu. Možno neviete, e, že to, čo povedal pán Katajnen, ekonómia, ktorá sa zakladá na investíciách, vytvára viac prosperity, ako ekonómia, e, ktorá sa zakladá na spotrebe lebo keď vy sa postavíte na čele inovácie, najmä v energetickej oblasti, tak vy vytvoríte e, pridanú hodnotu, ale zároveň aj z hľadiska konkurencie e, máte predstih pred ostatnými zónami planéty. Takže keďže musíme znížiť našu spotrebu energie a zdrojov, tak Európa by mala e, tieto riešenia hľadať namiesto toho, aby ich kupovala lebo potom tie technológie nakoniec prichádzajú z Číny, Brazílie, USA, lebo spotrebná ekonomika stojí na špekuláciách. Prerušuje pán predseda ďalšia e, modrá karta, pán Schaffhauser, príjmate pán Lambert? Nech sa páči, pán Schaffhauser. Monsieur Lambert, uh... Pán Lambert, ja E, zdieľam vaše návrhy v oblasti zelenej ekonomiky a udržateľného rozvoja. Jediná vec a jediná otázka, ktorú by som vám chcel položiť, je, či je možné zmeniť politiku ECB. E, netreba E, e, sa pozri, revidovať kvantitatívne monetárnu kreativitu pre reálnu ekonomiku, nielen pre banky, ale preto, aby sme skutočne mali hlavný investičný program, tak ako to navrhuje komisia. Jediná otázka, ktorú si kladiem, je, ako to budeme e, financovať bez menovej kreativity, ktoré treba napumpovať do udržateľného rozvoja, to nebude možné. E, vaša otázka je e, istým spôsobom e, podložená. Samozrejme, že treba kvantifikovať v Európe, lebo treba skutočne dať k dispozícii istú likviditu. Samozrejme, že investície musia byť rentabilné, ale čo vieme, že Európa v podstate netrpí nedostatkom distribu- dis- disponibilného kapitálu. Ten sa neinvestuje správne. To znamená, že on sa investuje skôr do špekulácií, napríklad do nemovitosti v Bruseli, v Londýne a nie do akcií. A pre nás teda ide o to, aby sme skôr presmerovali disponibilnú likviditu do investícií, namiesto toho, aby sme dodávali dodatočnú likviditu Samozrejme, treba preskúmať presné proporcie, ale my sa musíme zamerať na alokáciu prostriedkov skôr, ako budeme vytvárať dodatočné zdroje. Nezabúdajme na to, že Európa je stále bohatá, ale kapitál je alokovaný neoptimálne. A teraz e, za e- Európu a priamu demokraciu jedna minúta. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ako povedal pán komisár Katajnen, musíme konsolidovať náš bankový systém. Je to vec kritického významu, pretože sme videli, ako konajú banky a aké operácie musela Centrálna banka, Európska centrálna banka eh, nainjektovať do ekonomiky Myslím, ale že by sme sa mali zamerať na dlhodobé finančné operácie, pretože podmienky týchto operácií poukazujú na to, že aj v technických dokumentoch nie je nejaké prepojenie na skutočnú ekonomiku. Nič záväzné v tomto duchu. Takže keď sa pozrieme len na banky, Banky môžu získať likviditu, ale tu nehovoríme o záväzných požičkách pre reálnu ekonomiku. Takže musíme hľadať cestu von z krízy. Ďakujem. Ďakujem za nezaradených, pán Molo. Oui, merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni poslankyne, pán komisár. To, to je už neviem koľký summit na žiadosť Francúzska, ale prečo? E, e, my očakávame, že tento summit sa skončí tak ako ostatné. To znamená, že od mája 2010 do začiatku krízy euro vy ste sa snažili zachrániť privátny bankový systém a Snažili ste sa e, podporiť ekonomickú aktivitu, ale prijali ste drakonické pravidlá, ktoré prehlbili sociálnu prekernosť a núdzu. Došlo v apríli 2013, e, tu bola záve, e, aféra Cypru. A čo treba na to, aby summit aj G20 pochopili, že zóna euro to je zóna 0. nula E, nulový ekonomický rast, nulová konkurencieschopnosť okrem Nemecka, nulový nárast e, kúpnej síly, e, nárast deficitu a verejného dlhu. Toto sú darky vlád, dary vlád a ECB obyvateľom. Konkurencia schopnosť ešte stále nenastala a liberálna Európa e, práve menovala paradoxne na čelo komisie e, Žána Klóda Junckera a komisárom, francúzským komisárom bude Moskoviči. Toto je jedna aberácia, ktorá môže viesť k šoku medzi národnými menami a eurom. Vo Francúzsku zavedenie eura bolo považované za e, spôsob, ako dosiahnuť e, ekonomickú rovnováhu, ale v skutočnosti viedlo k nárastu deficitu a štátny dlh od roku 2003 sa zdvojnásobil vo Francúzsku. A toto sú skutočne zúfalé výsledky e, jednotnej meny, ktoré poukazujú na rozklad vášho ekonomického systému, e, ktorý sa snaží falzifikovať výsledky. To je kriminálna politika, e, ktorá stojí na prostitúcii, drogách a kontrabande. To nepovedie k oživeniu. Prerušený rečník predsedajúcim. Una tarjeta azul. Modrá karta od pána preseda. Príjmate ju? Pán Pusel. Um, ehm, Pán Mono, práve ste povedali, alebo hovorili ste o ultra, ultraliberálnej Európe. Kladiem si otázku, v ktorej Európe žijete? Ja tu vidím ultrasocialistickú Európa, e, e, ktorá e, sa riadi takýmito mytmi a hovorí o, o sociálnom poistení a podobne. Povedzte mi, čo je liberálne na tejto Európe, pokiaľ by to bolo liberálne, bol, bol by som najväčším zastancom. Áno. Páne, Európa nie je liberálna, ona je ultraliberálna, tak ako celý ekonomický model sveta, ktorý nám je vnúcovaný anglosaským systémom. Samozrejme, my sme za liberalizmus na národnej úrovni, za protekcionizmus na medzinárodnej úrovni, ale dnes e, ľudia sú E, akí sú ľudia v Európe. Máme tu nezamestnanosť, prekernosť, pád kúpnej sily. To je váš ekonomický model? Una segunda tarjeta. Druhá modrá karta. Pani Grapini, príjmate ju? Nech sa páči pani Gardini. Ja som si vás vypočula a hovorili ste o Európe, ktorú nemáte rád. Zodpovednosť za Európu zdieľame všetci, parlament, komisia, rada a moja otázka je, aký je váš návrh, pretože je ľahké kritizovať, ale aké máte riešenie, to som nepočula. Uh, question, uh... Vážená pani poslanka Kynia, skutočne my chceme Európu národov, ktorá bude vytvárať bohatstvo pre národy a nie bohatstvo pre e, privátny bankový systém a nadnárodné spoločnosti. My chceme Európu šťastných ľudí a navrhujeme jednoduchú vec. Také isté riešenie ako veľké ekonomické mocnosti, teda USA, Veľká Británia, Japonsko, Čína, používajú svoje vlastné E, meny, majú svoju vlastnú monetárnu politiku, výmenú politiku a my chceme také isté riešenia, také isté výhody, teda chceme návrat k národným menám a eventuál, s eventuálnym eurom ako spoločnou menou. Iba tak je schopné obnoviť rovnosť občanov a dať národom prosperitu. Bien, gracias pán predseda, tretia modrá karta, ale prosím vás, pochopte, že už sme sa dosť oneskorili, takže prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, pán Ers e, v mene EPP. E e, Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja nemám ten istý negatívny, pesimistický názor ako predrečník, pokiaľ ide o Fed, budúcnosť Európy. Myslím, že Európa a euro budú znamenať úspech. Sú tu pred dve veci pre ekonomiku eurozóny a hlavne pre 28 štátov EÚ. Musíme sa držať tých cieľov, ktoré sme si stanovili z hľadiska stabilizácie eurozóny. Musíme znižovať deficit bez ohľadu na to, kde v systéme sa nachádza. Ja pochádzam z krajine, ktorá zaznamenala obrovské zníženie dopytu v súvislosti e, s výdavkami. Aj boli zavedené e, kroky na zvýšenie daní. A zaznamenali sme jeden z najvyšších ekonomických rastov, aj HDP v rámci eurozóny. Čiže naozaj môžeme byť kompetitívnejší, teda konkurencieschopnejší a schopnejší, ale treba urobiť dve, respektíve tri veci. Som presvedčený o tom, že musíme znižovať dane za prácu v EÚ. Je hrozné, keď máme 11-percentnú nezamestnanosť, že sa dane zvyšujú. Po druhé, aby sa rozbehlo opäť požičiavanie peňazí podnikateľom. Podľa Maria Draghiho za posledných 5 rokov poklesal, poklesla úroveň podnikania o 20 U nás v Írsku 50 podnikov e, nedostalo e, podporu zo strany bank, o tú, o ktorú žiadali. A okrem toho musíme postupovať jednotne. Musíme zabezpečiť, aby vznikali nové e, možnosti financovania aj mimo bank. Chcem povedať, že 60 nových pracovných príležitostí v Amerike od začiatku krízy od roku 2008 to bolo vytvorené E, súkromným sektorom. Ďakujem, hovorí pán predseda. Prosím vás, uvedomte si, že prekročenie rečníckého času obmedzuje ďalších vystupujúcich pán Bulman. Vážení kolegovia, vážené kolegyne, komisie nám hovorí, že nemá zázračné e, e, riešenie. To vieme a to už hovorilo nám pomerne často. Pán komisár nemať žiadne zázračné riešenie vôbec nevysvetľuje, prečo 5 e, rokov e, kračame nesprávnym smerom alebo strieľame nesprávnym smerom. Komisia by mala povedať, ako e, si s tým bude počínať, s tým, čo je celkom rozumné, že v hospodárskej, colnej a menovej únii E, reakcia e, musí byť o to silnejšie, e, keď všetky členské štáty budú sa uberať rovnakým smerom. To je všeobecná skúsenosť pred 5 rokmi ste vyhlasovali, že budeme spoločne znižovať naše deficity a teraz, že budeme spoločne investovať. Je správne, že teraz je dôležité hovoriť o investíciách. Konečne komisie došlo, že máme nedostatok investícií ale e, e, aby členské štáty e, mohli ťahať za jeden povraz, aby mohli zabezpečiť pridanú európsku hodnotu pri investičnej činnosti. To je veľmi dôležité. To nik nechápe. Spojené štáty, Latinská Amerika, Čína nechápe, čo všetko robíte a preto musíme žiadať o Drage, aby naozaj prišiel s kreatívnym rozuzlením pre eurozónu e, musíme mať e, vyvážené investície e, v rámci spoločnej prípravy. Mi tu je najvyšší čas, aby sme takéto niečo robili. Ďakujem, pán Bulman. Je tu žiadosť o modrú kartu. Prijímate otázku? Nech sa páči. Pán Hopen. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán komisár, rád by som položil otázku. Ja som z Litvy a v našej krajine by sme mali zaviesť od budúceho roku euro. Ako viete, je veľmi dôležité plniť maastrichtské kritéria, ak chceme to euro zavieť. Teda zaviesť, ale neexistuje žiadne kritérium ohľadne minimálnej mzdy. Ide o to, aby ľudia boli spokojní a že vláda sa o nich postará. Je tu problém s tlmočením toho, čo ste povedali. Pardon, áno, áno, je tu problém s tlmočením, ktorý vyriešime. Je tu problém s tlmočením. A preto opakujem, bola tu modrá kartička. Môžete prosím vás e, ešte raz reformulovať svoju otázku? E, ešte e, kada Ja tu zastupujem krajinu, ktorá bude mať euro od 1. januára budúceho roku. Ako viete, ak máme zaviesť euro, krajina musí splňať maastrichtské kritériá. Ale v týchto kritériách neexistuje nič, čo by sa týkalo zabezpečovania minimálnej mzdy. Takže krajina sa musí post- sama postarať o svojich ľudí. O väčšej miere, tak povediac. Pardon, prerušuje pán predsedajúci. Modrá kartička je na to, aby ste položili otázku predrečníkovi, ale vy teraz interpelujete komisára. Takže nevyužívate adekvátnym spôsobom modrú kartu. Vaša otázka by mala byť adresovaná pánovi Bulmanovi a nie pánovi komisárovi. Vážno pán predseda, napriek tomu som pripravený zodpovedať otázku úctenej eh, pani kolegyne ak naozaj pripúšťate takéto veľký e, e, počet e, modrých kartiček, treba uvažovať, či je to rozumné alebo nie. Ale myslím si, že je to opravnená otázka, môžem e, sa jej venovať. Samozrejme, e, kolegyňa má pravdu, bolo by e, podstatne lepšie, keby sme mali v Európe, keby sme bývali v Európe, kde by platili jasné dohody, aby v každej krajine e, bola primeraná minimálna mzda ktorá umožní každému zamestnancovi zamestnankyne e, možnosť e, prežiť e, z toho, čo e, zarobí, aby nebolo odkazané na dodatočné prostriedky a preto naša politická skupina e, e, to podporuje a pripájame sa k ďalším výzvam na adresu komisie, aby e, e, e, pripravili e, e, takéto návrhy. E, som veľmi rád, že o tom hovoríte. Ďakujem pán Bulman, pán Marias. Pán komisár, z toho, čo som doteraz počul, ani vy, ani komisia ste zatiaľ neprišli s nejakými závermi, ktoré by sa týkali riešenia. Prečo nemáme gro, nejaký rast? Prečo máme milióny nezamestnaných? Asi by ste sa mali zamyslieť nad tým, či ten model, ktorý používa Európska komisia e, po vypuknutí kríze, krízy, či to je ten správny model. Podľa mňa nie je. Pretože rast je zatiaľ negatívny. Máme Európu, ktorá je plná nezamestnaných ľudí. Po druhé, samotný model konkurencieschopnosti vychádza v podstate z toho, že sa stláčajú mzdy. A konkurencie, schopnosť znamená, že sa tu zavedú čínske mzdy v Európe. Myslím, že by sme práve naopak mali investovať do nových technológií, do vzdelania. Ale tie veci sa nedajú robiť, pretože keď máme takúto veľmi prísnu fiskálnu politiku, tak táto cesta je zahataná. A samozrejme, že potom krajiny juhu Európy majú problémy. Napríklad Grécko, tam je katastrofálna situácia. Máme 1,5 milióna nezamestnaných. Máme tisíce ľudí, ktorí sa stávajú ozaj chudobnými. Stovky a tisíce podnikov sa zatvárajú, devastuje sa naša ekonomika. Takže e, prosím vás, urobte si z tohoto nejaký obraz a vyvodte nejaké závery nesúču len hovoriť o budúcnosti ako takej. Máme tu pred sebou realitu. To treba riešiť a je tu aj zodpovednosť, ktorú niekto má. Ďakujem. Pán Marias, je tu modrá karta od pani Ďakonsári. Príjmate ju, pani Ďakonsári, nech sa páči. Poprosíme mikrofón. Rečnička nehovorí do mikrofónu. Prosím vás, mikrofón si zapnite. I, I have micro now. Teraz už mám mikrofón zapnutý, hovorí rečnička. Tretia časť, eh, par, som teraz tre, tretia časť v parlamente. Bolo by veľmi dobro, keby moc, ktorú ste dostali od občanov, by vás E, donútila konať v ich prospech. Ja som si tu vypočula veľmi negatívnu prezentáciu situácie, ale nevidím žiadne návrhy, ako pokračovať dopredu. Takže moja otázka je, aký je váš hlavný návrh, čo navrhuje vaša skupina, aby sme sa vrátili k rastu a k zamestnanosti. Nech sa páči. E, títo to, čo naša skupina navrhuje, tak to prezentoval pán Ľuk pred chvíľou a aj iní. My si myslíme, že politikov e, úspor e, e, a ktorú teraz Európska únia vedie, to nepovedie k žiadnemu cieľu. Európa e, videla, e, že sa situácia zhoršila, vidíme, aká situácia je v bankách E, e, skutočná ekonomika nemá žiadny úžitok e, z likvidity a my nemôžeme mať takú Európu, kde ľudia na juhu budú utláčaní. Celá ekonómia krajín na juhu bola zničená a tieto krajiny sú ponorené do nezamestnanosti a preto treba nájsť skutočné riešenia a my nepotrebujeme Európu, ktorá utláča Európanov. Ďakujem. Pán Guerrero. Ďakujem, pán predseda. Používanie modrej karty to je právo, ktorý má, ktoré má každý európsky poslanec na to, aby položil otázku svojmu predrečníkovi. Takže ja teraz nespochybňujem neexistenciu tohto faktu, ale ak sa budú akumulovať modré karty, tak sa zmení distribúcia rečníckého času tak, ako ho dostali politické skupiny. Po druhé, zredukuje sa intervenčná schopnosť poslancov, ktorí nemali čas, ktorí sem prišli na začiatku vystúpenia a požiadali o vystúpenie v rámci Catch the Eye. Takže ja chcem poprosiť predsedníctvo, aby bolo veľmi opatrné a reštriktívne aj pri používaní modrej karty. Ďakujem, pán Gerero, hovorí pán predseda. My sme mimoriadne opatrní až do takej miery, že sme vlastne len jedenkrát použili dvakrát modrú kartu e, na jedného rečníka a robíme to práve preto, aby sme ušetrili čas pre vás. Ďakujem vám za pripomienku a teraz dávam slovo pánovi Papadimulisovi. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, predstavitelia rady a komisie, zdá sa, že prichádzate s prázdnymi rukami. Vážení predstavitelia talianského predsedníctva, kde sú všetky tie veci, ktoré eh, pán Renci spomínal v júli, že nastane rast? Pán Katajnen, kde konkrétne je ten problém, program investícií, tých 300 miliónov, e, o ktorých hovoril pán Juncker? Zatiaľ sme nepočuli ani nejaký konkrétny dátum, kedy sa bude konať ten summit. A e, pán Draghi hovorí o kvantitatívnom uvoľňovaní. A Dokonca aj OECD pod vedením pána Kuria, ktorý je neoliberál, ešte oni hovoria, že túto politiku treba zmeniť. Francúzsko jednostranne tvrdí, že sa bude e, e, pridržiavať paktu stability o dva roky, A zatiaľ hm, sa tu hovorí o takých všeobecnostiach. Ale fakt je, že máme 30% úroveň nezamestnanosti mladých ľudí v našej krajine a nastáva problém alebo nebezpečie stagflácie. Pán Žigo. Vážený eh, predstaviteľ rady, pán Katajnen, musím povedať, eh, že začiatkom tej diskusie som bol eh, veľmi sklamaný. V lete sme mali zhoršenie hospodárskej situácie a E, zistíme, že v tom čase neriadia euro dobre, že nefungujú dobre, že to znamená, e, že počas leta ECB e, uskutočnila určité opatrenia, aby zabranila zhoršovanie situácie ale e, pred dvomi e, rokmi sme mali návrh e, štyroch prezidentov z hľadiska lepšieho riadenia eurozóny, väčšej integrácie, demokracie, koordinácie rôznych smerov politiky. O tom som nič nepočul. Je to logika otáľania. Máme summit po lete, kde sa hovorilo personálne politiky a teraz v oktobri bude ďalší summit a dokonca neviete nám povedať, e, kedy sa to bude konať, o čom bude hovoriť. A teraz e, za situácie, keď hospodárska situácia je veľmi zlá, mali by ste sa chopiť svoje zodpovednosti a e, povedať plénu, čo sa urobí z hľadiska spolupráce, aby euro fungovalo. Vy stále len opakujte staré veci. Oflin. Pán Oflin. Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Euro ešte neskolabovalo, ale určite e, zatiaľ zlyháva akékoľvek testy, ktoré sa týkajú rastu a podobne, tak tam euro zlyháva. Napríklad Taliansko, ktoré je známe e, tým, že naozaj e, je to krajina, ktorá prichádza s mnohými nápadmi, a výbornú kuchyňu, hudbu, módu, auta a predsa aj Taliansko stračilo 1,5 desaťročia. A pán Katajnen, prečo sa toto deje, že ekonomiky juhu, na juhu Európy e, sú tak veľa pomalšie a slabšie než treba z nemecká ekonomika? Možno e, teda e, by bolo dobré, aby si tieto krajiny mohli stanovať svoje vlastné úrokové sadzby a aby e, došlo aj k určitej sociálnej solidarite. Tieto krajiny jednoznačne potrebujú ekonomickú, um, ekonomické sebaurčenie. Hamba vám. Ďakujem pekne. Slovo pán Unano. Unano. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel by som eh, reagovať na vyjadrenia pána komisára Katajnera. Obvykle sa teda zvykne hovoriť eh, viac s eh, vlastnými občanmi. Jazdec Formule 1 Kimi Raikkonen nemá problémy s miliónmi eur. A možno by tiež dokázal riešiť z časti problémy nezamestnanosti, keby si sadol s nejakými nezamestnanými a pomohol by im získať nejakú prácu. Ak prídete za mnou v sobotu ráno a poviete mi, že ste syn eh, New Yorkského starostu, a, a, tak ste v inej pozícii. Proste e, vy hovoríte e, ako bankár, akorát máte iný, iné, iný účes, ale nepoznáte situáciu, skutočnú situáciu mnohých rodín. Broma y broma, se le ha escapado usted el tiempo. Lebo vám ušiel čas. Nech sa páči. No, my... Ďakujem veľmi pekne. Domnívam sa, že reformy sú potrebné, pretože bez reforiem Európska únie e, prehrá hospodársky, e, prehrá Spojeným štátom, Číne a ďalším konkurentom. Taktiež sa domnievam, že treba zabezpečiť aj určitú mieru fiskálnej stability. V opačnom e, prípade spadneme do čiernej diery zadlženosti. A v Grécku teraz potrebujeme ani nie tak e, tvrdú e, e, politiku memoranda, ale musíme sa zbaviť chýb z roku 2006 až 2009. Neboli sme totiž pripravení na konkurenciu vo vnútri Európy na rozdiel od Nemecka aj s prehľadnutím na genu 2020. To znamená, že potrebujeme niečo, čo bude v súlade e, s hlavným smerovaním politiky, ktorú považujem za správnu. Musíme povedať e, si, e, aké silné má byť euro. Chceme mať infláciu na úrovni 0% alebo 2%. Chceme mať kvantitatívne uvoľnenie alebo niečo iné. To znamená, že neexistuje automatické riešenie akéhokoľvek problému a napokon by som chcel e, vyjadriť e, e, nesúhlas s určitými euroskeptikmi, napríklad z Nemecka, ktorí chcú, aby Grécko opustilo eurozónu a neuvedomuje si, že pokiaľ by sme spadli do tejto čiernej diery, zatiaľ by sme Nemcov. Pani Ferreira, ďakujem vážený pán predseda, pán predseda, pán komisár. E, dnes už nie sú pochybnosti. Európska únia sledovala dogmatickú úspornú politiku synchronizovaného charakteru, ktorá vyvolala recesiu a po nej následuje e, deflácia a stagnácia. 6 rokov po kríze 2008 nedošlo k žiadnemu zázraku, práve naopak. Zhoršila sa nezamestnanosť, recesia a chudoba, a to najmä v niektorých ekonomikách, ktoré sú e, čoraz viac vzdialené od centrálnych ekonomií. Súčasná kríza už nie je globálna. USA, aj keď boli epicentrom krízy, už s nej vyšli. Kríza dnes je európska a je to dôsledok politík, ktoré sme si zvolili. Nachádzame sa v naliehavej situácii, aby sa táto politika zmenila. ECB vyčerpala všetky nástroje, ktoré mala k dispozícii, ale likvidita sa nemôže premeniť na úvery podnikom, ak recesia ničí všetky obchodné príležitosti bol zvolený nový komisár a očakávame zmeny, nový začiatok a nádej, že slova sa konečne začnú meniť na slova, lebo doteraz tomu tak nebolo a my žiadame stále to isté. Bohužiaľ, nová architektúra, ktorú navrhuje komisia a jej in interpretácie neumožňujú, aby sa e, tieto ciele dosiahli. My sa dožadujeme vyjasnenia, a dúfame, že e, vypočutia komisárov nám vrátia nádej, že súčasný projekt je iný a dúfame, že e, summit zóny euro neunikne realite, pretože situácia je naliehavá a treba ju riešiť naliehavo. Prerušená pani rečnička, pán Sami. Grazie, Ďakujem, pán predseda. V Taliansku sú kritici vlády pána Renciho, ale potom sa o nich povie, že sú nekompetentní. Pán Katajnen, zdá sa, že patrí medzi Jastrabou. A zdá sa, že poníma e, občanov Európy ako nejakých baranov, ako ovečky, ktoré treba obetovať ale obávam sa, že táto politika povedie k hrozným výsledkom. A zdá sa, že aj v dôsledkoch krízy sa nerobí viac, že by sa konalo v prospech občanov, koná sa v prospech bank. A e, politika úspor e, situáciu nezlepšuje. Ten summit by sa mal konať niekde v periférnych oblastiach Európy, tam, kde nie je nádeje, kde nie je pracovných príležitostí, aby títo naši veľkí odborníci priamo videli na tvári miesta, aká je situácia. A potom, keď prídu domov, aby sa pozreli do zrkadla a položili si otázku, robíme správnu vec? Yes. Senior. Ďakujem. E, pán e, Zarianopoulos, nech sa páči. Ďakujem pán predseda. Ja som požiadal o slovo kvôli problému e, s dôležitým nariadením a to nebolo e, vypočuté. A ja chcem v mojom vystúpení povedať, že pred časom e, summit eurozóny, prognózy a predpoklady slabého rastu boli dementované a e, my padáme do e, krízy kapitalistického charakteru. My sme počuli vystúpenia pána Draghiho, ktorý povedal, že spružnenie e, nepoškodí otázke disciplíny, rozpočtovej disciplíny, ktorá E, vlastne vládne v Európskej únii rast. V súčasnosti sa stojí na deštrukcii systému sociálnej ochrany a verejných služieb. Poli- fiskálna politika e, veľmi divoká, ktorá v súčasnosti sa aplikuje, neprináša riešenia a práve naopak zvyšuje chudobu a e, jednoducho narúša závery e, kolektívnych dohôd. Jednoducho nie je možné udržiavať systém, ktorý prináša len nezamestnanosť, chudobu a vojny. Jediný spôsob, ako e, uspokojiť pracujúcich a ich potreby, je, je totálna zmena. Ďakujem. Vážený pán predseda, ja chcem pozdraviť zástupcov Rady a komisie a chcel by som povedať, že nepochybne a vždy sme e, boli za to, ale v súčasnosti je naozaj naliehavé, e, aby pri tomto nástupe novej komisie sa dala priorita politikám rastu a zamestnanosti. Samozrejme, toto treba prijať vzhľadom na to, že všetky krajiny v Európskej únii, ale najmä krajiny v zóne euro cítia potrebu e, podporovať rast a zamestnanosť a potrebujú, aby táto priorita sa stala praktickou politickou realitou, jasnou, tak v zóne euro, ako aj v ostatných krajinách EÚ. A preto je dôležité, aby sme si tu navzájom nerobili výčitky. A nemôžeme tvrdiť, že všetko, čo je za nami, bolo zle urobené. Nemôžeme sa snažiť e, zbaviť odvahy novú komisiu, ktorá vyšla e, z hlasov európskej občanov, či na európskej alebo národnej úrovni. Treba to rešpektovať a my musíme pochopiť následovnú vec bez zdravých verejných financií a bez e, štrukturálnych reforiem v mnohých krajinách zóny euro, nech by sme použili akékoľvek množstvo peňazí, či už pre rast alebo pre zamestnanosť, tak jednoducho e, by sa neboli mohli využiť. A na nás stojí zodpovednosť, E, aby tieto politiky rastu a zamestnanosti boli v jednej línii s politikou štruktúrálnych reforiem a s predchádzajúcimi finančnými politikami. Ďakujem. Pán Galtieri hovorí, pán predseda. Ďakujem za slovo, pán predseda. Keď sa pozrieme na dôsledky krízy, vidno aj teraz, že sa pomaly dvíhame a na tom by sme sa zda mohli zhodnúť, že sa nám pomaly darí vyzviechavať sa z tej krízy. Isté, že nie je to také rýchle, ako by sme si želeli, ale keď budeme jednotní z hľadiska príjmania e, menových a fiskálnych opatrení, bolo by to na prospech. Určite má to svoju cenu, ktorú musíme zaplatiť. Potrebujeme reformy, od nich hovoril aj pán Katajnen. A je tu nedostatok konkurencieschopnosti a aj celkového dopytu. Ale samozrejme potrebujeme byť dôveryhodní, potrebujeme zadefinovať konkrétne a jasné odpovede hľadiska analýzy a musíme to dodržiavať potom. Musíme byť prísni, musíme sledovať investície, potrebujeme poznať podrobnosti eh, toho 300 miliónového plánu pána Junkera. Ide o verejné investície, teda aj národné, aj celoeurópske. Čiže potrebujeme aj e, nejaké nástroje, ktorými budeme vplyvňovať trh týmto spôsobom. A samozrejme, flexibilita je tu, ale to nie je výnimka z pravidla. To je proste súčasť celého toho nástroja. Potrebujeme tú flexibilitu, aby sme dokázali riešiť cyklické aspekty politiky. Takže musíme skúmať možnosti korekcie fiskálnej pozície eurozóny. A buďme teda konzistentní, dôslední aj z hľadiska rastu a štrukturálnych reforiem. Toto je jediný spôsob, ako môžeme mať takú fiskálnu politiku, ktorá bude účinná. Rečník prerošený predsedajúcim. Pán Wolf, má slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel by som pripomenúť tomuto parlamentu nejaké štatistické údaje. Politici, komisári a aj ďalšie osoby to skúmajú. HDP v Európe 0,1%. Podiel na svetovom HDP z roka na rok klesá. Nezamestnanosť je na úrovni 11,5% v Európe. V Chorvátsku je to 17 15 v Portugalsku, v Španielsku je to 23 a v Grécku 25 To je dobrá správa pre týchto ľudí, keď eh, sa dozvedia, že eh, ľudia budú sa vysedávať niekde popíjať alebo sa voziť vo veľkých autách a budú debatovať. Pozrime sa na to, nakoniec eh, narastajú náklady na prácu, narastá nezamestnanosť. Dámy a páni, ak to vyzerá ako neúspech, tak to je neúspech. Ak to smrdí ako neúspech, tak to je neúspech. A niekto si povie, oh, to bude asi tá sladká vôňa úspechu. Senior Kar- Ďakujem, pán Karas. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy a páni. Najprv iba predbežná mm, poznámka. Trošku som eh, zhrozený zo zlej príprave diskusie nejde iba o termín konania e, e, samitu. Hovoríme dnes vo všeobecnosti. Mali by sme byť podstatne e, konkrétnejší. Mali by sme predkladať na papieri projekty. A e, chcel by som, aby eurozóna sa nesústredila iba sama na seba, alebo únia iba sama na seba. Musíme dbať o vnútorný trh, o naše cieľe Ide o dlhodobú stabilizáciu bankovníctva, e, e, e, realizáciu rozhodnutí v oblasti koordinácií, zvýšenia schopnosti, hospodársky rast, zamestnanosť a investície. Očakávame návrhy, ktoré by zabezpečili realizáciu týchto záverov a E, e, e, vyústili do cieľov, aké opatrenie musíme naďalej reformovať naše štruktúry z hľadiska vzdelávania, rastu, inovácií, musíme investovať, musíme odstraňovať prekážky z hľadiska realizácie vnútorného trhu a musíme realizovať aj bankovú úniu. Musíme predovšetky E, predkladať európskemu e, semestru konkrétne e, cieľe. Musíme realizovať také opatrenia, ktoré zvyšujú demokratickú legitimitu, kontrolu a dodržanie sociálnych základných práv. Musíme dodržovať aj zásady komunitárneho práva s tým, či už ide o transakčné dane, E, musíme, e, e, máme návrhy parlamentu, ktoré sú nastolené. Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz dáva slovo pani Beres. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Svet sa hýbe a Európa sa ponára do deflácie, do absencie rastu a vy sa nehýbete. Centrálna banka sa pohla. Pán Mario Draghi, my by sme boli bývali radi, keby tu medzi nami dnes ráno bol E, istým spôsobom Jackson Hall adresoval bilanciu komisii, ktorú predstavujete a dožadoval sa e, mobilizácie na základe všeobecnej požiadavky. Čo okrem štruktúrálnych reforiem ste vyrobili? E, tieto štruktúrálne reformy E, e, by mali viesť aj k tomu, aby ožila ľudský kapitál. My vás interpelujeme, pán Katajnen. Ako pripravujete tento summit eurozóny, ktorý natoľko potrebujeme? Kedy sa začnete hýbať, aby ste zmobilizovali e, kapacity na základe silnej vnútornej, ale aj globálnej požiadavky na EÚ? Kedy E, e, budeme mať tých 300 miliard eur, ktoré sú nám sľubované, aby sme mohli e, opätovne začať aktívne pracovať v Európskej únii, v zóne euro, aby sme obnovili našu činnosť a obnovili nádej? Yes. Ďakujem. Pán Guerrero? Ďakujem. Ešte pred letom Európska únia prežívala také obdobia vlastnej zovievavosti, ktoré sledujeme už viac rokov. E, vyhlásilo sa, že kríza skončila, ale po lete sa zdá, že e, ďalšia tretia depresia je celkom možná. E, boli revidované e, predpoklady rastu a výsledky pre tri hlavné ekonomiky zóny euro sú E, negatívne. Prečo k tomu došlo? Prečo e, sa európska ekonomika zmenila na takéto peklo? E, my sme dávali imunosupresíva, opatrné, e, e, úsporné opatrenia, zmrazovanie platov a tak ďalej. V súčasnosti však e, európska ekonomika potrebuje skutočný vitamínový šok aby mohla začať rast a aby sa obnovili rasty platov nie len pre e, priateľov deficitu, ale preto e, pre Medzinárodný menový fond OECD, Svetovú banku, pretože na základe mnohých think tanks s, e, zmrazenie platov je e, pôvodcom e, poklesu dopytu a bez toho nebude výroba, bez investícií nebudú platy a bude naďalej sa rozvíjať chudoba a budeme tu mať masu pracujúcich, ktorí namiesto toho, aby pracovali a dostávali plat, budú žiť e, pod prahom chudoby. Ďakujem, pán Gerero. A teraz sa dostávame k procedúre e, spontánnych vystúpení, keď vždy aj. Mám 14 žiadostí o slovo, samozrejme, že E, nebudeme môcť vyhovieť všetkým žiadostiam, ale v každom prípade dáme slovo e, dáme na minútu každému. Prosím vás, rešpektujte e, jednominútový rečnícky čas, lebo po jednej minúte každému vypneme mikrofón a žiadna politická skupina vlastne e, sa neocitne v situácii, že by nemala možnosť vystúpiť. Začíname pánom Falberom. Áno, pán predseda, ja si myslím, že E, opatrenia, ktoré e, pán Draghi navrhol, sú vítané, ale nemilme sa, ECB nevyrieši obrovské problémy, ktoré máme. ECB nám dá čas, ale my budeme musieť problémy riešiť tak, aby sme vykonali vhodné reformy a začali vytvárať pracovné miesta a ekonomický rast. Španielsko je príkladom, príkladom reformovanej krajiny, pretože táto krajina má najvyšší rast v rámci eurozóny a vytvára najväčšie množstvo pracovných miest. To nie je dostačujúce. Nikto o tom e, nie je presvedčený, ale my nepochybujeme, že je to príklad. A pán komisár, my nepotrebujeme iba reformy, my potrebujeme takisto aj implementovať Junckerov plán a tieto plány, ktoré sme toľkokrát oznamovali, dúfam, že aj teraz sa na ne nezabudne a že sa e, budú implementovať. Ďakujem. Gracias, señor Salva. Ďakujem, pán Salva. A teraz pán Bajet. Merci. E. Ďakujem, vážený pán predseda, e, páni predstaviteľe Rady a komisie. Keď vidíme, že E, hneď po e, východe z recesie sa Európska únia opätovne ocitla na e, raste nula a je tu riziko deflácie. Myslím si, že udržateľný roz prechádza cez masívne a kontrolované verejné investície. Jean-Claude Juncker nám slúbil investície vo výške 300 miliard eur a pán Draghi povedal, že treba lepšie využívať rozpočtové prostriedky. Neviem, aký je presný program budúceho samitu eurozóny. Dúfam, že sú to tieto otázky a dúfam, že sa budú venovať investičnej politike štátov na globálnej úrovni, pretože keď sa pozrieme na túto situáciu, tak vidíme, že všetky výsledky Eurostatu hovoria o tom, že e, e, v teréne situácia je zložitá a my nebudeme môcť naďalej podporovať rast, keď budeme e, strihať prostriedky pre e, lokálne samozprávy. Pán Salvati. Vážne pán predseda, vážne pán komisár, som sklamený z týchto vedrení, z toho, čo ste tu povedali a hovoríte už 5 rokov, som presvedčený, že to isté budem počítať aj o 5 rokov. E, nedosiahneme žiadny pokrok a mám taký pocit, že komisie je slepá e, e, z hľadiska toho, čo sa pred nami deje. Pán Barroso e, povedal, že situácia je lepšia ako v roku 2010, avšak je opak je pravdou. E, nezamestnanosť e, stále e, e, stúpa a nezvyšila sa konkurencieschopnosť. E, rastie nezamestnanosť e, a je to horšie ako v roku 2010. Naša pani kancelárka e, <laughs> sa e, nechala nosiť za Nobelej ceny, aby analyzovali jej politiku povedala, že táto politika úspor vedie iba k recesii, prehlbeniu recesie a takisto k nárastu nezamestnanosti. Povedali ste, že potrebujeme investičný program Povedali ste, že budeme mať nový začiatok e, menovej únie, ale e, jednotlivé štáty musia nakoniec e, dostať možnosť realizovať to, čo im zodpovedá podľa vlastných potrieb. Predseda prerušuje rečníka. A nie prekonáme bez toho ťažkosti menovej únie. Pani de Bilbao, ďakujem, pán predseda. Opatrenia, ktoré príjmame na každom samite, majú dve myšlienky. Poprvé je tam spoločná pozícia, e, len tak môžeme čeliť všeobecným výzvam a nemôžeme e, sa venovať e, konštrukcii ekonomického aj politického riadenia. E, máme tu e, ekonomický model, ktorý sa buď bude zaoberať a orientovať na reálnu ekonomiku, alebo prestaneme mať rast. Musíme príjmať záväzné opatrenia dlhodobého charakteru, investície s európskou pridanou hodnotou do infraštruktúry a dopravy, ktoré sú konkurencieschopné a budú mať dopad na sociálnu politiku a tieto politiky treba vykonávať koordinovanie vo všetkých členských štátov. Inak tu budeme mať ohňostroj. A neviem, e, či som tým zodpovedala na otázku, ktorú ste formulovali, že prečo sa zadržiavajú privátne informácie. Buď budeme postupovať takto, alebo nikdy nevidíme z krízy. Ďakujem. Ďakujem, pán Ferreira. Pani Ferreira, pardon, opravuje sa pán predseda. Nie, je to pán Ferreira. Nesta? Nie je prítomný. Pán Urtasun. Sí, señor. Áno, pán Katajnen, tieto katastrofálne ekonomické údaje e, z troch hlavných ekonomík EÚ opätovne poukazujú na to, že e, je naozaj nevhodné kombinovať úsporné opatrenia so štrukturálnymi zmenami. A preto je pod, a my sa čoraz rýchlejšie blížime k priepasti. Tieto reformy nie sú dostatočne rýchle a teraz E, na základe tých reforiem, ktoré ste uskutočnili v periférnych krajinách. E, teraz chcete robiť to isté v Taliansku a Francúzsku, znížiť platy, flexibilizovať e, pracovný trh kontrolo- a znižovať výdavky do verejných služieb. A kasinová ekonomika Európskej centrálnej banky je naďalej v platnosti, likviditu držia v rukách špekulanti. A dokedy to bude pán Katajnen takto pokračovať? Prosím vás, E, e, príjmite e, porážku a obnovte investičný plán, ktorý ste slúbili a o ktorom ste nám absolútne nič nepovedali. Dokonca ani nemáme dátum formálneho samitu eurozóny. Prosím vás, zanechajte omily a zmente túto politiku. Pán Ferreira, tu niekto chce vystúpiť? Ďakujem, vážený pán predseda. Teraz, keď už je po voľbách a keď e, e, vlastne skutočno e, vlastne reči o tom, že kríza je za nami. Teraz konštatujeme, že kríza pokračuje a Európa má dve možnosti. Buď pokračovať v tom istom a zdá sa, že taký je úmysel aj komisie, aj väčšiny tohto parlamentu, alebo pristúpiť k zmenám a tieto zmeny si vyžadujú prehodnotiť úlohu ECB, zmenu štatútu, orientácie, autonómie a takisto aj rozhodovacích právomocí, ako, ako aj e, kontroly nad monetárnymi nástrojmi e, ukázalo sa, že opatrenia, ktoré boli prijaté, boli neudržateľné a spôsobili vážne e, škody. E, na začiatku diskusného E, procesu s cieľom rozpustenia e, e, menovej politiky, je potrebné, aby sme na medzivládnej úrovni prijali také riešenia, ktoré by umožnili pokračovať v ekonomike. Prerušený rečník, pán Efevič. Thank you. Všetkým nám záleží na hospodárskom raste, má kľúčový význam pre nás všetkých, či už veríme eh, v to, že Európska únia alebo euro je eh, ideálne riešenie, alebo je to niečo, eh, nejaká grateska, ktorá nás ťaha dolu. Všetci súhlasíme s tým, že potrebujeme mať hospodársky rast a spoluprácu medzi našimi ekonomikami. A to e, najjednoduchšie e, dosiahneme, keď oslobodíme našich e, občanov, odstraníme všetko, čo ich ťaha dolu, štát, dane. Musíme uvoľniť podnikateľského ducha obyvateľov Európy, aby sa sami vyťahli z chudoby, aby využili svoju kreativitu, odvahu Vyzvám vás všetkých, ale najmä komisiu, premyšľajte o tejto e, vysokej e, cieli koncepcie. Všetci chceme sa stať e, bohatší, ale využijeme vlastnú kreativitu na tento účel. Ďakujem. Ďakujem. A teraz v mene komisie dostane slovo pán Katajnen. Pán predseda, vážení poslanci, Chcel som mať e, ozaj komplexnú debatu, ale môj let do Austrálie sa blíži, takže budem musieť ísť skôr. Prepačte. Isté máme záujem na posilnení rastu. Toto je dôležitá téma, pretože mnohé naše členské štáty e, čelia situácii, kedy ich potenciál rastu je nízky. Samozrejme záleží e, na tom, v ktorej krajine aké reformy treba vykonať je veľmi jednoduché súhlasiť s tým, čo povedala pani Rodriguez, že musíme dôraz klásť na európsky sociálny model. A potrebujeme aj reformy, aby sa posilnil trend k inováciám. To je veľmi dôležité. Je tu viacero spôsobov, ako sa dajú upraviť eh, aspekty eh, vylepšenia finančnej situácie. Treba ale samozrejme uplatňovať pritom správnu prax. A takto môžeme dosiahnuť nejaký pokrok. Európa má viacero silných stránok, ale má aj určité slabé stránky. Ja som zastancom výskumu, vývoja, rozvoja a Určite potrebujeme veľmi silný základný výskum a posilňovanie podnikateľskej sféry. A to nie je len otázka peňazí, ale aj toho, ako organizovať, ako lepšie využívať verejné prostriedky a tak ďalej. A je veľmi dôležité taktiež e, správne využívať prostriedky, ktoré sú k dispozícii. E, Odoznel tu názor, že ak nebudú investície, tak o tom nemá e, význam konsolidovať. Pre mňa to nie je taká čierno otázka, pretože investície znamenajú dopyt. Znamenajú, že e, sa dosiahne patričná úroveň dôvery. A preto musíme skombinovať zdravé reformy alebo ozdravovacie reformy, potrebujeme vyvolať e, podmienky dopytu, potrebujeme vyvolať konsolidáciu, aby sme posilnili dôveru a potom samozrejme treba k tomu vyvinúť aj patričné úsilie. Komisia, teda nová komisia pripravuje, respektíve nechcem povedať nová komisia, ale e, dezignovaní komisári sa pokúšajú zadefinovať toto smerovanie a dúfam, že sa nám ešte neskôr podarí pokračovať v tejto debate. A máme záujem na investíciách a na raste. Ďakujem pánovi komisárovi. A slovo má teraz pán Delavedova, aby uzavrel túto rozpravu. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, vážený parlament, ďakujem vám za to, že ste dali predsedníctvu a aj mne samotnému príležitosť prehovoriť dnes na tomto fóre o tejto téme. Vaše vyjadrenia sa e, týkajú otázok, ktoré presahujú e, užšiu tému samotného euro, e, teda samitu o eurozóne, ktorý sa bude konať na budúci mesiac. Ja by som sa skôr ale sústredil na to, čo sa týka toho samitu. Môžem vám povedať, že oveľa viac vám budem schopný povedať po samite, ale chcem vás uistiť, že budeme mať na plenárke vo októbri oveľa podrobnejšiu diskusiu. Samozrejme je pravdou, že rast a investície sú vec kľúčového významu a talianské predsedníctvo je predsa presvedčené o tom, že je tu naozaj pred nami naliehavá situácia a tieto veci treba riešiť. Rôzne politické skupiny a jednotliví poslanci vyslovili e, e, rôzne aspekty e, a rôzne uhly pohľadu, ale vaše vyjadrenia, ktoré odozneli v tejto diskusii, budeme samozrejme rešpektovať všetky a odrazia sa aj v našej budúcej práce, v budúcej práci a bude to na prospech všetkých. Prvé, než ukončíme túto debatu, má tu faktickú poznámku pán Zariadopoulos. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, počas diskusie kolegovia eh, vystúpili eh, v mene nezaradených Myslím si, že pravidlá sú jednoznačné. Nezaradení poslanci nepredstavujú politickú skupinu, nemajú jednotný politický postoj a preto nik nemôže hovoriť v mene ich všetkých. Každý vystupuje vo vlastnom mene a svojej politickej strany. Domnievam sa, že bolo by správne hovoriť o tom, že e, slovo má takýto poslanec o poslankyne. Ďakujem pekne, berieme na vedomie vaše pripomienky. Ďalší bod programu, vyhlásenie Rady a komisie o zavedenie e, Európskej iniciatívy pre mládež. Je to veľmi dôležitá rozpráva, e, očakávam a už vidím viac žiadosti o, o slovo v rámci postupu Catch the Eye. Takisto poprosíme, e, aby ste v rámci vystúpenia e, podľa, e, na základe modrej kartičky dodržovali termín 30 sekúnd na otázku a odpoveď na otvor